presne tá správna cesta. Možno, že neponúkneme všetky riešenia, ale rozhodne je to tá správna cesta, ktorou sme sa vydali. Veľmi pekne ďakujeme, pán komisár. V prvom rade sa chcem poďakovať, uh, sa chcem ospravedniť uh, dvom kolegom, ktorí uh, a chcela by som, pretože myslím si, že práve tým, že sme si vymenili, tak povediať, žezlo, a mala by som oznámiť veľmi dôležitú vec. Pán Kristof Pešun ma informoval o tom, že rezignuje ako člen Európskeho parlamentu s účinkom od 1. januára 2011. Podľa, prav, podľa odseku 4, podľa článku 4, 4 odseku 1 parlament e, e, tým pádom vlastne od tohto dátumu oficiálne vedie toto miesto ako neobsadené. Francúzske orgány nás informovali, že pána Christofa Bešu nahradí pani Agnes Lebrun e, do doby, kým v podstate tieto jej poverovacie listiny nebudú preverené, pani Agnes Lebrun samozrejme e, bude môcť e, zaujať svoje kreslo v parlamente a v jeho orgánoch a bude e, používať, požívať všetky práva a prirodzene, že musí podpísať vyhlásenie v tom zmysle, že nemá nejakú funkciu, ktorá by bola nekompatibilná s funkciou člena Európskeho parlamentu. Takže ju vítame ako našu kolegyňu. Dávam jej slovo na jednu minútu. Pani predsedníčka, kolegovia kolegyne, tieto dohody o partnerstvách medzi Európskou úniou, Kamerunom a Konžskou republikou by mali byť vlastne dobrou správou. Dobrou správou pre miestne obyvateľstvo aj pre rozmanitosť fauny a flóry. To je skutočne ale iba jeden z mnohých krokov, ktoré parlament bude musieť v budúcnosti dosledovať. A chceme, aby táto zmluva skutočne umožnila to, že by sme tu mali transparentnú ťažbu dreva, ktorá by bola aj bezšetrná voči životnému prostrediu, aby to bolo v prospech miestnych ľudí a nie len v prospech niektorých ilegálnych podnikateľov. A preto musí Európska únia zabezpečiť, aby obyvateľstvo, miestne obyvateľstvo v plnej miere participovalo, pokiaľ ide o takéto, pokiaľ ide o takéto dohody a závery, ktoré z nej vyplývajú. Čiže akú možnosť má reagovať miestne obyvateľstvo? Môže takýmto spôsobom reagovať proti korupcii a proti vykoristovaniu lesov a proti ilegálnemu hospodárstvu s drevom. Aby sa tam nepodporovali kriminálne postupy pri ťažbe z dreva, aby sa koordinovala spolupráca medzi Európskou úniou a týmito krajinami. Teraz idú politické skupiny za EPP pán Fellner. Nech sa páči, máte dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne aj pánovi komisárovi. E, dohoda FLECT, o ktorej teraz hovoríme, týka sa Kameruna Kongo, Konga, Konžskej republiky. Je to skutočne dôležitá dohoda a preto vítam, že tu takúto dohodu máme. Lesohospodárstvo a tento celý sektor má veľké hospodárske a sociálne problémy, ktoré s ním súvisia. A ilegálna ťažba dreva, to už je skutočná choroba, ktorá má viacero symptómov, napríklad chudoba na jednej strane, korupcia na strane druhej, dokonca sú tu aj vojny, ktoré kvôli takýmto problémom uh, vyvstali. A všetko to súvisí s nelegálnou ťažbou dreva, čiže preto je dôležité, aby sme takúto dohodu mali. Teším sa, že komisia sa o to takisto zasadzuje. Cieľom je e, voľný obchod a pod voľným obchodom rozumieme takisto aj reformy, ktoré potrebujeme na to, aby sme stanovili pravidla, ktoré, akým spôsobom budeme bojovať proti korupcii. Musíme takisto bojovať aj proti symptómom. A symptómy ako také, tým sa musíme venovať a musíme preto aj podporiť takúto dohodu, pretože to je jeden krok, ako môžeme bojovať proti týmto symptómom. Kiež by sa pridali viaceré krajiny k takýmto dohodám, pretože ak, budeme, ak nebudeme proti korupcii v tejto oblasti bojovať, tak jednoducho nebudeme môcť dosiahnuť naše ciele. A my musíme zabezpečiť, aby sa takto nelegálne ťažené drevo nedostávalo do Európskej únie. Mm, vieme napríklad, že Švedsko exportuje drevo. A my zase importujeme aj z iných krajín a exportujeme zase do iných krajín, ale musíme sa držať pravidiel, pretože boj proti nelegálnej ťažbe dreva je skutočne dôležitý a musíme v ňom vytrvať. To musí byť našim cieľom. Ďakujem za skupinu SND. Pán Kutas, nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Komisia už začala proces e, dohôd e, s tými menovanými krajinami a preto je dôležité, aby e, na tom celom participovalo skutočne aj miestne domorodé obyvateľstvo. Musia mať k dispozícii lepšie zákony, ktoré by presne stanovili, ako sa má v tejto oblasti vyhnúť korupcii občianská spoločnosť musí v týchto krajinách, ako napríklad Kamerún, sa zúčastňovať na celom procese. Potrebujeme konkrétne opatrenia na to, aby sme tento dialog s všetkými krajinami, ktoré dojdu podpísali, mohol prebiehať. Potrebujeme dlhodobé lesohospodárstvo, ktoré bude šetrené k životnému prostrediu a ktoré ponúkajú určité odškodnenia týmto krajinám za vykoristovanie lesov. Potrebujeme medzinárodné dohody, ktoré musia byť dodržiavané, pokiaľ ide udržateľný rozvoj. Za skupinu ALDE, pán Davis, minútu a pol, nech sa páči. Pani predsednička, hovoríme tu o dobrovoľných hospodárskych dohodách. Pekne to znie, skutočne sú to pekné slova. Zdá sa, ako keby európsky obyvateľia chceli nanútiť niekomu niečo ale pod tým názvom zasa je to také pekné, ako keby sme mali ciele cnostné, ktoré chceme dosiahnuť. Ale elementy, ktoré tieto dohody prinášajú, prinášajú takisto veľké problémy. Pokiaľ ide o krajinu, veľkosť tejto krajiny, ako je Kongo, tak musíme zobrať do úvahy, že to je také ako Európa. A správa v, tomto, v tejto krajine ako keby neexistovala. Je tam vysoká úroveň, e, obrovská úroveň korupcie a množstvo úradníkov, ktorí pracujú na to, aby zabezpečili to, že táto dohoda bude fungovať. Máme iba pár ľudí, ktorí to nemôžu dosiahnuť. A zisky z nelegálnej ťažby dreva sú obrovské a trh pre nelegálne ťažené drevo s takými krajinami ako napríklad Čína, ktorá neplatí ani zlomok toho, čo platíme my, a čo by mali platiť za to, aby sa lesy udržiavali. Tak to sú všetko problémy, ktoré nám naznačujú, že takéto dobrovoľné partnerstva, akokoľvek už sú to dobré, pokiaľ ide o úmysly, budú mať ťažkosti, aby dostali svojim cieľom. Čiže aké ubezpečenia nám môže dať komisia na to, aby každý krok, ktorý potrebujeme urobiť, bol spravený na to, aby sme zabezpečili tie ambície, ktoré sme si stanovili, aby skutočne sme dostali týmto cieľom, aby sme mali uistenie, že tieto e, dobrovoľné dohody skutočne prinesú výsledky. Ďakujem za skupinu EFD pani Rozbach. Ďakujem pekne, pani predsednička. Lesy sveta sú plúcami sveta, preto ich musíme čo možno najviac, najviac chrániť. Musíme ich chrániť aj finančnými prostriedkami. Musíme investovať do týchto oblastí, v ktorých sa leci nachádzajú. Finančná kríza nás trochu zastavila, ale mali by sme takisto podporovať aj európske lesy a nielen tie lesy v krajinách, ktoré sú mimo Európskej e, únie, kde nemôžeme kontrolovať vôbec kvôli korupcii. Korupcia ako taká nelegálna ťažba ohrozuje faunu a flóru v týchto oblastiach a kvôli korupcii je to ešte horšie. Sú tu určité alternatívy, ktoré by sme mali zohľadniť. Ak by sme mali viac lesov v Európe, ak by sme posadili viac lesov a využívali e, európske lesy, tak by tieto problémy ako keby mohli vymiznúť. Tak prečo by tu mal niekto si vo svojej záhradke plestovať exotické rastliny, ako je to s ťažbou exotického dreva? Nemôžeme predpisovať občanom Európskej únie, aby nekupovali exotické tropické drevo, ale pokým je tu táto príležitosť, tak potrebujeme silnejšiu kontrolu, prísnejšiu kontrolu pre tý, to drevo, ktoré sa dováža do Európskej únie. Musíme zabezpečiť to, aby sme tu nemali korupciu. A to je dosť ťažké, ale môžeme sa k tomu priblížiť takýmito dohodami. Ja si tu nemal len vzdušné zámky, že tým vyriešime všetky problémy, ktoré súvisia s ilegálnou ťažbou dreva, a to už nielen v krajine ako je Kongo, alebo iné časti. Čiže záväzné zmluvy by pravdepodobne boli lepšie ako nejaké dohodné, ale predsa len je lepšie podpísať aspoň dobrovoľnú dohodu a ak ako žiadno. A preto som za to, aby sme robili lepšie iniciatívy, ktoré by boli zacielené na ochranu lesov na celom svete. Predovšetkým, pokiaľ ide o tie kontaktné miesta, kde má komisia možnosť kontrolovať. Pán Melcer, ďakujem pekne, pani predsednička. Táto dohoda s Kamerunom je podľa mňa skutočne chválihodná a táto dohoda prichádza aj v roku, v Medzinárodnom roku lesov, skutočne aj z určitých imidžových dôvodov ale či skutočne má aj hodnotu ako takú, či to nie je len na papieri, tak to môžeme spochybňovať. Korupcia v Kamerúne je skutočne vysoká. E, organizácie pre životné prostredie vyčítajú tejto krajine, že, si, že vláda vie o týchto problémoch. Nemáme preklad, hovorí pani predsednička. Aha, tak to tu ešte stále nemáme doriešené, tak by som skutočne chcela, aby ste začali ešte raz. Ďakujem pekne, pani predsednička. Partnerská dohoda ako taká v lesohospodárstve s Kamerunem je podľa mňa skutočne chválihodná a prichádza tu aj v Medzinárodnom roku e, lesov. Sú to určité imidžové dôvody, prečo ju tu máme, ale či skutočne dostojí tým svojim cieľom v realite, tak to by som chcel spochybniť Korupcia ako taká v Kamerúne sa deje každý deň. Organizácie vyčítajú štátu, že vláda toleruje túto nelegálny priemysel, že je tu korupcia a problémy sa nerieši. Zahraničné firmy kontrolujú 60 ťažby dreva a treba zabezpečiť, aby tieto zahraničné firmy jednoducho nepracovali eh, v neprospech domácich firiem, ktoré im chýba know-how a musíme takisto sa sústrediť na to, aby sme povolovali aj európskym majiteľom lesov na to, aby sa využívalo, využívala ťažba lesov v európskych lesoch a nemali by sme im to zakazovať. Ďakujem pekne za to, že ste to zopakovali teraz jednotliví rečníci. Najprv pán Kačmarek, dve minúty, prosím. Pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni. Pred mesiacom spolu s delegáciou výboru DV som bol v Kongu. A tam sme hovorili aj o iniciatíve FLECT. Hovorili sme so zástupcami príslušných orgánov a mimovládnych organizácií. Drevársky priemysel je veľmi dôležitý pre túto krajinu, pretože je to druhý najväčší zdroj príjmov po rope. A chcel by som vám pripomenúť, že to, čo sa deje s príjmami z predaja ropy, nie je pre nás úplne transparentné, nie je to ani úplne jasné, pretože informácie nechodia včas. A Kongo hovorí aj o tom, že má obavy o budúcnosť lesov a plánuje zalesňovacie aktivity. Nevieme, či budú úspešné, ale určite im želáme veľký úspech. Preto je mimoriadne dôležité posilniť legálny obchod s drevom. Takisto je veľmi dôležité, aby sa aj susedné krajiny zapojili do takýchto dohod, pretože inak všetky takéto dohody nebudú účinné. Nelegálne ťaženie dreva treba zastaviť na celom svete. A takisto by sme sa mali pokúsiť e, urobiť ten systém čo najefektívnejšie, Mali by sme vyvíjať e, tlak aj na ďalších dovozcov, aj na takých, ktorí nie sú v Európe, aby sme postupne eliminovali nelegálnu ťažbu dreva. Iniciatíva FLECT je mimoriadne dôležitá pre odstránenie chudoby, odlesňovania a rozvoj a trvalú udržateľnosť ekonomik. Potom je tu ďalšia potreba. Potreba rozvíjať poľnohospodárstvo a znižiť do, dovoz potravín. Mm, práve vďaka takejto dohode e, sa situácia snad stane trvalo udržateľnejšou krajine. Pán Arsenis, ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pán komisár. My sa tešíme, že ste rokovali o týchto dvoch dohodách. Napriek tomu mám obavy, že sa začali rokovania FLECT aj s Malajziou. Len či dostatočne rýchlo, pretože toto je dôležitý nástroj. Krajiny, ktoré majú dohodu FLECT, sú oslobodené od iných dohôd a to je mimoriadne dôležité. Sú ďalšie krajiny, ktoré v Ázie, v Afrike obchodujú s tropickými drevinami a preto treba aj také krajiny ako Vietnam e, zapojiť do týchto dohôd. Tieto krajiny musia prevziať svoj diel práce musia pripraviť príslušné postupy, aby zabránili nelegálnemu ťaženiu dreva. Ale čo urobia členské štáty? Majú už členské štáty príslušné predpisy, ktoré sú dôležité pre dohodu FLECT? No a pokiaľ ide o miestne lesné hospodárstva, potrebujeme delegované akty. Máme dva roky na to, aby sme uviedli tieto dohody do platnosti. Preto by členské štáty mali urobiť niečo a potom nás eh, by mali informovať, čo sa bude diať predsednička. Budeme mať teraz Catch the Eye a najprv Kelly. Ďakujem veľmi pekne, a pani predsedajúca. Nejde tu iba o publicitu, toto je naozaj dôležitá otázka. Je škandalozné, ako sa v 20. storočí vyrubujú lesy, ako to robia jednotlivci, ktorí vlastnia lesy a ako to robia aj chamtivé firmy a vlády. Preto je táto dôležitá mimoriadne dôležitá a mali by sme ju všetci uvítať. Ale dúfam, že sa bude aj uplatňovať, pretože keď sa nebude uplatňovať, bude to iba kus papiera, nič viac. Mali by sme sa postarať o to, aby aj ďalšie dohody platiť v Európe, aby neprispievali ďalšiemu odlesňovaniu. Napríklad dohoda Makrosur je to dohoda, ktorá umožňuje vyvážať drevo do Európy niektorým krajinám. Takže musíme byť e, naozaj veľmi opatrní. Inak ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A teraz e, pán Ferrara. E, ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Nelegálna ťažba dreva v Kamerune a Kongu predstavuje hrozbu pre celistvo zdrojov dôležitých pre miestne komunity. Ohrozujú aj pôvodné obyvateľstvo týchto krajín. E, vidíme, že tieto krajiny oplývajú aj veľkou biodiverzitou. No vzhľadom na odlesňovanie a na degradáciu tropických pralesov Eh, musím povedať, že musíme začať konať. Aj európske podniky, Európska únia nadmerne eh, využívajú drevo, takže toto je naozaj obrovský problém. A tento problém súvisí aj s neudržateľným spravovaním lesov. Sú to veľké podniky, ktoré jednoducho sa nestarajú o tie lesy, ako by mali. A chceli by sme vidieť, aby aj tieto eh, podniky presadzovali udržateľnosť lesov. Potrebujeme vidieť ekonomickú diverzitu v takýchto krajinách a e, potrebujeme vidieť, aby znížili vývoz e, dreva do priemyselných krajín. Ďakujem. Myslím si, že téma dreva nás bude ešte dlho zamestnávať. Táto dohoda je preto mimoriadne dôležitá a už aj malé a stredné podniky v Kongu takto dostanú možnosť ekologicky sa ďalej rozvíjať v tejto oblasti. Preto ma teší, že tu máme túto diskusiu. Pre nás všetkých je to veľmi dôležité. A to preto, aby sme zabezpečili dodávku dreva aj v budúcnosti. Ďakujem, pán Obermajer. Ďakujem pekne pani predsednička. 40 plochy Kameruna eh, je pokrytých lesom. Zatiaľ eh, musím povedať, že Kamerun je najväčší vývasom tropického dreva z Afriky a musím povedať, že nikde inde sa neťaží drevo tak ako v Kamerune. Odporu, odborníci tvrdia, že za takých 10-15 rokov väčšinou zmiznú lesy z Kamerunu. Takže čo budeme robiť? Mali by sme predovšetkým bojovať proti korupcii na úrovni štátnych podnikov, ale aj na úrovni súkromných podnikov. Mali by sme prísnejšie trestať eh, priestupky, ktorých sa dopúšťajú. Eh, takisto by sme mali lepšie vzdelávať eh, lesných robotníkov. Tu predovšetkým treba volať na zodpovednosť európske podniky, pretože 80 tohto dreva ide do Európskej únie. Musíme priamo začať konať. Dobrovoľná báza je dobrá, ale musíme aj sami niečo začať robiť a na dobrovoľníkov. A podniky musíme zobrať na zodpovednosť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz sa vraciam ku komisárovi, aby reagoval na otázky. Ďakujem, pani predsednička, vážení páni poslanci a pani poslankyne. Táto rozpráva zachádza za hranice tejto dobrovoľnej dohody. Keď sa pozriete na lesy, nie sú iba jedným zo zdrojov pre obchodovanie, ale je to aj energetický zdroj. Chcel by som preto zdôrazniť, že táto dohoda je prvým krokom pri našej práci. Nie je to riešenie, ale treba niečím začať. Takisto a nechcem hovoriť o zaangažovaní jednotlivých krajín. Tieto krajiny majú veľmi zložité dejiny. Pred 50 rokmi boli závislé od iných krajín. A trvá nejaký čas, kým krajiny získajú svoju nezávislosť a kým si vytvoria svoje inštitúcie a kým začnú bojovať proti korupcii a kým začnú správne riadiť svoje zdroje. A oni sú už na tej ceste. Keď sa pozriete na Afriku, treba povedať, že aj v časoch krízy tam dochádzalo k hospodárskému rastu. To znamená, že tieto krajiny sú stále silnejšie a situácia sa zlepšuje. Je to iba jeden ukazovateľ, ale naozaj tieto krajiny robia, čo môžu. Tento proces môžeme zlepšiť iba tak, že budeme spolupracovať. A tu prichádzame k otázke trvalo riadenia lesov. V Kongu spolupracujeme s DRS, s jednotými inštitúciami, spolupracujeme aj s Indonéziou. Povedal by som, že riziko je minimálne. Zaangažovanosť je úroveň, na ktorej začíname. Preto by som sa chcel venovať tomuto procesu ako pozitívnemu procesu. V sme dostali určité odpovede, pokiaľ ide o boj proti klimatickým zmenám. My chceme, aby svet bol trvalo udržateľný a aby bol spravodlivý. Ale chcú to aj iné časti sveta, nielen naša časť sveta. Začnime eh, energetickou efektívnosťou. To sa týka aj efektívnosťou zdrojov. Mohli by sme začať drevom. No a v neposlednom rade by som vám chcel potvrdiť, že komisia bude monitorovať situácia. Máme delegácie európskych štátov, máme delegácie členských štátov Európskeho parlamentu. A nie je to len komisia. V niektorých prípadoch práve členské štáty prispeli k uzavretiu týchto dobrovoľných dohôd. Myslím si, že je to zdravý proces, uberá sa správnym smerom a poskytuje odpovede na mnohé z tých otázok, ktoré ste dnes položili. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. A teraz vraciam slovo spravodajcovi pánovi Žadotovi. Monsieur le commissaire, euh, une nouvelle fois merci à, aux collègues qui sont intervenus. Euh. Ďakujem veľmi pekne <clears throat> za slovo. Ďakujem pánovi komisárovi, ďakujem všetkým mojim kolegom, ktorí prehovorili, pokiaľ ide o túto tému. Dá sa povedať, že sme skoro všetci vlastne spievali na rovnakú nôtu. Eh, je to samozrejme záležitosť, ktorá sa týka rozvoja životného prostredia, posilnenia občianskej spoločnosti. Myslím, že dnes, ak v podstate existuje nejaká páka, ktorú by sme mali pro, eh, nejako podporovať, to je práve posilňovanie občianskej eh, spoločnosti. Takže v týchto krajinách jediný demokratický prvok, jedinou demokratickou možnosťou je hlasovať v demokratických voľbách. A e, vidíme, že Kamerun v poslednom čase naozaj dosiahol značný pokrok. Takže Európska únia by skutočne mala byť zaangažovaná, pokiaľ ide o tieto VPA, tieto dobrovoľné partnerské dohody a e, sledovať, akým spôsobom vlastne e, sa hospodári s lesom, mali by sme posilňovať občianskú spoločnosť, pretože tak by sme vlastne bojovali aj proti tomu, čo sa tu častokrát nastoluje, asi čo s Čínou. Prečo by sme mali my vlastne ekonomické prepojenia nejakým spôsobom navezovať na tieto dohody, keď Čína vlastne prichádza do týchto krajín a jednoducho e, surovým spôsobom e, tvrdo ťaží takéto zdroje. Tak ako ste povedali, pán komisár, Európa je naozaj veľmi dôležitým trhom pre tropické drevo, pre tvrdé tropické drevo. A je dôležité zabezpečiť, aby toto, e, tento e, trh bol naozaj